vysvetlenie hlasovania, a to o chvíľku. Hm? Ďakujem kolegovia a prejdeme teda k vysvetleniu hlasovaní. Začneme eh, prvou správou k multimodálnym formám v Európe a na minútu dávam slovo pani Kühne. Madame Kühne. Pani Klun, pardon. Madame Kühne. Madame vous avez la parole pour une minute. Máte slovo na jednu minútu, nech sa páči vysvetlenie hlasovania. Madame, vous avez une minute pour une explication de vote. Máte minútu na vysvetlenie hlasovania. Uh, thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že som mohla podporiť uh, ten cieľ, aby to vlastne jedný, uh, jeden cestovný doklad v rámci cestovania EÚ, keď chceme vybudovať jednotný trh, myslím si, že malo byť možné nakúpiť si takéto cestovné doklady a toto je jeden zo spôsobov, ako vlastne zlepšiť túto situáciu, aby sa mohli všetky spôsoby prepravy v EÚ. Momentálne totižto, keď sa na toto tému zamýšľame, hovoria cestujúci, že je veľmi zložité si nakúpiť jednotlivé cestovné lístky, tak na železnice a tak ďalej. Pokiaľ je multimodálny cestovný doklad, ten by mohol viesť tomu, že ten systém bol samozrejme efektívnejší. Ide o to, ako zlepšiť konkurenci konkurenciu, schopnosť našich, našich prepravných systémov a ide aj o otázku platieb, ide o to, ako si naplánovať cestovanie, vytvárať možnosť, aby boli lepšie ponuky v rámci prepravy pre spotrebiteľov a samozrejme pre turistov. Merci. Si nos collègues pouvaient quitter la salle un peu plus silencieusement. Kolegyne, kolegovia, mohli by ste potichu opúšťať túto miestnosť pani Tomašič na jednu minútu. Hvala lijepa. Uspostava i provedba. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o vytvorenia, implementáciu multimodálnych prepravných dokladov v Európe. Myslím si, že to je jedna z našich hlavných priorít, pokiaľ ide o sektor dopravy. Nielen, že to uľahčí vlastne prepravu cestujúcich, ale zároveň nám to pomôže zvýšiť kvalitatívnu úroveň a zároveň porovnateľnosť cien a zabezpečí hospodársky rast v celom sektore. Žiaľ, ale nemôžem súhlasiť s niektorými nejasnými cieľmi, ktoré sa týkajú otázky pre, prepojenia všetkých zainteresovaných subjektov, a to do roku 2020. E, tu ide o jednotlivé e, typy prepravy. Nemôžem súhlasiť s tým cieľom, aby sa vlastne vytvorili takéto štandardy a aby sa s tým išlo do verejného obstarávania. Totižto myslím si, že to by znamenalo strátu mnohých podnikateľských príležitostí pre mnohé podniky. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Sejmur na minútu. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz tu v tejto miestnosti hovoríme tu o viacerých legislatívnych návrhoch, hovoríme o správach. Táto správa sa zameriava na to, aby vlastne tu bol integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe. Pokiaľ ide občanov Spojeného kráľovstva, už nechcú, aby vlastne sa ich informa- informácie o nich zachovávali, uchovávali v eh, databáze Európskej komisie alebo inej databáze. Obyvateľov Spojeného kráľovstva nechcú meniť niečo, čo nefunguje. Totiž to náš eh, systém multimodálnych prepravných dokladov je taký, aký je a zmente to vo vašich krajinách a nie na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o verejnosť, EÚ je v, v Smenom kráľovstve konfrontovaná s krátením prostriedkov jednotlivých Um, oblastiach. Nemôžete od nás očakávať, všetko zmeníme, všetko zrušíme, jednoducho to nerealizovateľné, nemožné. A Napríklad máme v našom veľom okresku ľudí, ktorí žijú v odlahlých oblastiach. Jednoduché je pre nich zložité sa dostať na miesto uh, predaja. Momentálne to funguje, ale ten systém by to zničil. Pani Anderson, avšak nevidím ju. Takže prejdeme ďalej. Pán Mamikins na minútu. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja som podporil túto správu, lebo si myslím, že pokiaľ ide o integrovaný predaj prepravných dokladov v Európe, je to významný krok smerom integrovaného prepravného systému v EÚ a toto je veľmi dôležité z hľadiska tých štátov, ktoré nie sú dobre prepojené s ostatnými štátmi Ide o využívanie moderných technológií, ktoré iste zlepšia efektívnosť a účinnosť prepravných systémov a zároveň podporia rozvoj jednotlivých regiónov EÚ. Preto musíme to, tento, tento proces podporiť a som veľmi rád, že to parlament podporuje to nový krok správnym smerom. Ďakujem pekne, teraz pán Mike. Monsieur Pán Korvin Mikke, vy ste žiadali o slovo v rámci vysvetlenia hlasovania, tak nech sa páči. Hlasili ste sa o slovo? Pokiaľ áno, tak nech sa páči. Ste na rade, máte slovo. Rečník hovorí bez mikrofónu. Hm. No, chcel by som povedať, že tu ide o diverzitu, to znamená, že náš parlament hovorí, že obavíme diverzitu. No ale vždy, keď je hlasovanie, tak vlastne hlasujeme smerom k unifikácii všetkého. Vy nie ste za diverzitu, ale za unifikáciu. No a v tomto prípade tu ide o takýto multimodálny prepojený doklad. No, ďakujem. Madame Anderson est arrivée. Je vous donne la... Prišla pani Anderson, takže nech sa páči, máte slovo. Thank you, president. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja ako britská poslankyňa a poslankyňa za Londýn by som chcela povedať následovné. Totižto ide tu o strašnú tragédiu, ktorá sa udiala pred desiatimi rokmi, dôležité to pripomenúť, a zároveň to otriaslo komunitami v Londýne a týkalo sa to aj pracovníkov v sektore dopravy. A chcela by som skonštatovať vo vzťahu k prepravným dokladom to, že vítam túto správu, vítam moje odporúčania a som veľmi rada, že som mohla podporiť. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, ako chceme skutočne zdôrazniť eh, prístup cez internet a prístup na internet na staniciach. Ide o to, aby aj vlastne v rámci prepoja máte prístup na internet. To je veľmi dôležité pre občanov Európy, mohli cestovať lepšie po Európe. No a potom na záver si myslím, že to je výborný príklad toho, akým spôsobom môžeme spolupracovať a vytvárať skutočne jednotný trh, ktorý prospeje každému. Ďakujem. Merci. Nous passons Ďakujem. Prejdeme k vysvetleniu hlasovania pána Nicholsona. Je to preskúmanie vykonania balíka predpisov týkajúci sa mlieka. Pani Harkin, máte slovo na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som veľmi rada, že som mohla podporiť túto správu. Vypracovali kolega Nicholson. Myslím si, je to dobre načasované, totižto pokiaľ ide o e, vlastne e, se, e, ten ukazovatele za mm, oblasť mlieka je to podstatne nižšie, ako to bolo kedykoľvek v minulosti. Aj keď si porovnáme situáciu v roku 2009 a pokiaľ ide o jírskych e, polnospodárov, ktorí majú 75 kráv, je to veľmi zložitá situácia No a momentálne sa vypláca 29 centov za mlieko. Myslím si, že toto je nesprávnym smerom. Práve preto som veľmi rada, že bolo možné zabezpečiť takúto silnú podporu preto, aby sa vlastne tie záchranné opatrenia, podporné opatrenia, pokiaľ ide aj o jednotlivé pomoci a súkromné skladovanie, aby sa to dalo využiť. Je to o to, aby sa riešila volatilita a vytvárali primerané ceny v mlieka. Apelujem na príslušného komisára, aby sa zabezpečili príslušné ochranné opatrenia, aby intervenčné referenčná cena lepším spôsobom odzrkadlova skutočne produkčné náklady a reálne trhové ceny. Torres Martinez. Ďakujem pani Torres Martinez, tiež na minútu. Gracias. Señorías, lo que importa aquí es cuánto cuesta producir... Ďakujem pekne eh, za slovo pani predsedníčka. Myslím si, že je veľmi dôležité, keď sa produkuje mlieko, aby sa zohľadnilo to, eh, že musí byť predávaná samozrejme nie cez prostredkovateľov, ale priamo cez tých výrobcov. To znamená, že my ako poslanci sa musíme byť konfrontovaní s tou realitou a musíme zabezpečiť aj to, že pokiaľ ide o tieto politiky, e, momentálne to škodí polnospodárom v našom regióne, musím skonštatovať, že situácia nie je jednoduchá. Polnospodári sú konfrontovaní s veľkými pod, e, problémami, pokiaľ ide o aktuálne podmienky. Ťažko môžu skutočne fungovať. Nemôžeme jednoducho už prizerať na to, že títo ľudia vlastne strácajú svoju možnosť obživy, musíme zakročiť a ak chceme nejako konať, eh, je to veľmi dôležité pre ľudí, ak na nich zabudneme, ľudia nám to nezabudnú, nesmieme podporovať špekulantov a sa ich zastávať, ale musíme vlastne sa zastávať tých, ktorí produkujú mlieko pre ľudí. Ďakujem. Madame Klun. Pani Klun. Thank you and... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ je túto správu o mlieku, vidíme, že po 30 rokoch eh, sú tu stále výzvy pre tento sektor a zároveň sú tu aj výborné príležitosti a boli tu pozitívne reakcie na túto správu v Írsku. Pokiaľ je ja polnospodárov momentálne zamýšľajú nad tým, ako investovať, skvalitniť svoje systémy, aby zlepšili výrobu, zvýšili ju. A vítam túto správu. Som veľmi rada, že som mohla podporiť. Súvisí to pre všetkým s tým, že sa tam uznáva to, aký dôležitý je sektor mlieka z hľadiska exportov a Ide tu aj o také veci ako napríklad implementácie opatrení, ktoré majú riešiť e, cenovú volatilitu. To je veľmi zásadná vec, je to znepokojivá situácia pre mnohých polnospodárov, ktorí produkujú mlieko. Myslím si, že je veľmi dobré, aby komisia sa k tomu jasne vyjadrila, lebo tá neistota, ktorá je v tejto oblasti, e, dôležité je tieto neistoty, aby mohli investovať polnospodári a e, ďakujem. Bogovič. Ďakujem, pán Bogovič. E, ruské embargo in ukinitev. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o ruské embargo a skončenie mliečných kvót, poviedlo to všetko k poklesu cien. To znamená, že tento sektor zažíva mnohé problémy a je to veľmi jasne uvedené v správe Nicholson. Veľmi rád som podporil tú správu, som z Slovenska a pokiaľ ide o produkciu mlieka, je to vlastne kľúčový polnohospodársky produkt u nás. E, jednoducho veľké plochy využívané polnospodárske účely sú využívané ako pastviny. Musíme si uvedomiť, častokrát e, tie lokality sa produkuje mlieko, je to možno za situáciu, že to alpínne priestory a polnospodári sú konfrontovaní s, tlakom, e, s, veľkou, veľmi zlitou situáciou, keď klesajú ceny a sú volatilné, tak ako to bolo v posledných rokoch práve preto, podporujem to, aby sa monitorovala situácia zo strany Európskej komisie, aby sa to vytvorila určitá bezpečnostná sieť, aby producenti mlieka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 došlo k obnoveniu zákazu importu európskeho mlieka do Ruska, čo spôsobilo naozaj veľké sklamanie, pretože Európska komisia a mechanizmy, ktoré boli navrhnuté minulý rok, sa ukázali ako nedostatočné. No a pokiaľ ide o teda ten ruský zákaz. je potrebné zrevidovať aj jednotlivé typy syrov a opatrenia, ktoré komisia uvalila na tieto typy syrov. Chcem požiadať komisiu, aby rozšírila zoznam výrobkov, aby taktiež revidovala jednotlivé opatrenia v sektore. Situácia je taká, že v tejto oblasti priemyslu čelíme mnohým problémom a myslím si, že komisia by mala zakročiť. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja som podporil túto správu preto, lebo 31 mája 2015 sa skončil systém mliečných kvót a Ruská federácia uvala embargo na európske mliečne výrobky. Ide tu pre všetkým o polnospodárov, ktorí trpia týmito problémami, napríklad pokiaľ ide o lotických polnospodárov, je tam skutočne veľký problém Ide tu o to, že mnohé rodiny jednoducho sú konfrontované s rizikom, že strátia všetko, čo si vybudovali a to jednoducho preto, lebo nejakí úradníci neposúdili ich problémy za dostatočne vážne a neprijali sa včas opatrenia. Je veľmi dôležité pomôcť po Baltiu a polnospodárov v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Vojčekovský, ale zdá sa, že tu nie je. Takže prejdeme k vysvetleniu hlasovania správy pána Zahradila, ktorý hovorí o vonkajšom dosahu obchodnej a investičnej politiky EÚ mimo EÚ. Takže nech sa páči. A opäť pán Malikins má slovo. Eh, Vážení kolegovia, myslím, že táto správa je veľmi dôležitá, pretože verejnosť súkromné partnerstva môžu byť e, veľmi prínosné. Je to efektívny spôsob na využívanie e, zdrojov EÚ e, a napomáhajú znižovaniu chudoby. Mali by sme byť obozretní niekedy. Máme svoju vlastnú víziu a sa skutočnými potrebami jednotlivých krajín podporíme niektoré projekty, lebo si myslíme, že sú potrebné pre obyvateľov danej krajiny. A elitu nezaujíma, čo je tam skutočne potrebné, lebo chce získať iba pri slušné prostriedky. Toto by sme mali zvážiť pri e, podpore PPP e, projektov. Ďakujem. Ďakujem, pán Etheridge. Thank you. Uh... Ďakujem, som rád, e, že som dostal slovo. E, druhý deň plenárneho zasadnutia bola to dlhá bitka, ale vďaka za to, že som úspel napokon. Pokiaľ ide o problémy, ktoré e, tieto e, druhy zmluv so sebou prinášajú, to je jeden, jedna z hlavných vecí, ktorými sa zaoberám v Anglicku. Vždy som pre takémuto niečomu hlasoval. Je to naozaj, máme tu príklad v mojej časti Anglicka jednej z najchudobnejších kde, kde súkromný poskytovateľ e, služieb, e, nemocničných služieb zaviedol ešte aj poplatky za parkovanie automobilov. Takže ľudia e, tam musia platiť za to, aby videli svojich chorých príbuzných, alebo musia platiť za to, aby mohli prísť do práce. Je to neetické. Mali by sme sa proti takémuto systému stále zasadzovať. Teraz prejdem Prejdeme k e, svetleniu hlasovania správy pána Nuno Mela o ovoce cezelenine reformy v roku 2007. Slovo má pán Bogovič. Porčilo kolega Mela. Kajte... Rád som podporil túto správu, pretože e, spomína naozaj e, tie správne odpovede na problémy, ktoré v tomto sektore vládnu sektor potravín a, a Eh, treba podporiť. Ide o veľmi intenzívny poľnohospodársky eh, sektor s 550 eh, tisíc pracovnými miestami. Treba podporiť členské štáty, kde neexistujú žiadne organizácie výrobcov. Ja som zo Slovenska, tam je podobná situácia. Ja som sa veľmi snažil svojho času, aby som zorganizoval konferenciu v Európskom parlamente aby sme eh, si vymenili najlepšie postupy. Známe z Belgicka, prevzali ich eh, v Slovensku. Ja dúfam, že <clears throat> slovinský minister eh, pre poľnohospodárstvo sa ujme takéto iniciatívy. Ďakujem na záver, pán Mákov. Ja z plného srdca podporujem odsek 18 správy a najmä tú výzvu smerom na Európsku komisiu, ktorá, ktorú povolávame, aby obnovila pomoc polnohospodárom, ktorí produkujú ovoci a zeleninu. Tieto organizácie e, sú silnými mechanizmami v rukách producentov, ktorí vyjednávajú s ďalšími účastníkmi e, dodavateľského reťazca ale v štátoch, ktoré len nedávno pristúpili k EÚ ako Bulgarsko, je to ešte stále problematické. Vývoj z minulého ruka a najmä ruské embargo jasne preukazujú, že tento sektor opatrenia komisie sú nedostatočné. Preto vyzývam komisiu, aby e, vyriešila adekvátne zdroje priamej pomoci producentov, pretože to sú milióny ľudí, ktorí nemajú perspektívu, nezarábajú. Chcem, aby komisia spustila propagačnú činnosť, aby tento sektor propagovala medzi mladými, aby oni sa tomuto venovali, aby sme tým pádom zabránili e, vyľudňovaniu vidieka, pretože to je problém, ktorý je veľmi dôležitý v celej Európe. Európa, Európska komisia musí e, e, uskutočniť konkrétne opatrenia. Áno, ďakujem, to bol posledný rečník, odročujem schôdzu na 15. hodinu.